Témou je všeobecná rozpráva o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii a premiestňovanie podnikov v EÚ. Prejdeme teraz najprv e, k správe Reimera Bögeho, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Belgicko a Írsko. A potom prejdeme k otázke na ústne zodpovedanie premiestňovanie podnikov v EÚ. Dovolte mi, aby som prvom rade dal slovo Rajmerovi Bögemu. Má 4 minúty rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ako spravodajca rozpočtového výboru vám eh, teraz eh, predstavujem náš návrh, pokiaľ ide o čerpanie z fondu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ide o dva prípady. Belgii